Good morning, dear colleagues. We should get started. Please. E, dobrý deň, vážení kolegovia. Mali by sme začať. Let's get ready for these extraordinary extensions. Ehm, musíme sa pripraviť na toto mimoriadne predlženie riadneho zasadnutia výboru LIBE, ktoré sa konalo včera. Chcel by som vás upozorniť, že toto mimoriadne predlženie tohto zasadnutia výboru LIBE má za cieľ venovať sa demokratickému procesu v oblasti stredného stredomoria, ako aj vplyvu e, toku migrácie na azylovú politiku EÚ. E, uskutočníme si výmenu názorov za účasti maďarského predsedníctva, ktoré tu zastupuje pán Peter Ďorkoš, ktorý je zástupcom Maďarska v Európskej únii. Potom tu máme pána komisára a komisárku Malstromovu. A máme tu e, generálneho tajomníka GIMu, ktorý je generálnym tajomníkom e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Okrem toho tu máme aj pána Ilke Latín a všetci ho poznáte, je to výkonný riaditeľ agentúry Frontex. Našou úlohou je teraz prediskutovať udalosti, ktoré všetci z nás každodenne sledujú veľmi pozorne. Ide o vývoj v Tunisku, v Egypte a v Líbii. Prvá rozpráva sa konala v Štrásburgu na poslednom plenárnom zasadnutí. Teraz máme príležitosť byť informovaní o najnovšom vývoji. Túto informáciu poskytne predsedníctvo rady, komisárka Malstronová, e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a riaditeľ Frontexu. E, získali sme možnosť tohto mimoriadného predlženia zasadnutia výboru LIBE o hodinu a pol. E, včera sme e, pracovali veľmi intenzívne a preto zdôrazňujem význam správneho načasovania, pretože, ako viete, máme tendenciu prekročiť pridelený čas a preto zdôrazňujem, že je potrebné venovať pozornosť časovému rozvrhu a e, pretože nebudeme mať k dispozícii viac než hodinu a pol. Preto navrhujem, aby sme si najprv vypočuli našich hostí. Každý dostane 5 minút, potom dostanú priestor koordinátory. E, navrhujem dve minúty dve a pol minúty pre každého koordinátora a potom môžeme eh, otvoriť ďalšiu diskusiu pre členov eh, parlamentu, ktorí budú mať záujem vystúpiť. Navrhujem teda, aby sme si najprv vypočuli zástupcu maďarského eh, predsedníctva, ktorý mi je pán veľvyslanec Jurkoš, ktorý je stálym zástupcom Maďarska v pri Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto príležitosť poskytnúť prehľad tých, o tejto veľmi komplikovanej a obrovskej záležitosti na jednej strane a na druhej strane, aby som dokázal, ako úzko inštitúcie spolupracujú. E, máme tu e, predsedu parlamentného výboru, ktorý e, je tu Eh, potom tu máme ďalší tým, ktorý zastupuje inštitúcie. Eh, eh, pred piatimi dňami ako maďarské predsedníctvo sme zorganizovali neformálny obed pri príležitosti rady JHA. Bola tam pani komisárka Malstromová, boli tam aj zastupcovia agentúry Frontex, aj členských štátov. Hovorilo sa o situácii v Severnej Afrike. Chcel by som sa obmedziť na 5 bodov, ktoré predsedníctvo považuje e, za tie oblasti, kde e, sa predbežne darilo e, držať situáciu pod kontrolou a inštitúcie EÚ dokázali na tento vývoj reagovať. Som si však istý, že pôsobnosti mojich jednotlivých kolegov budú eh, dostatočné na to, aby ste dostali podrobnejšie informácie. Tá situácia je samozrejme zložitá a keď hovoríme o prípravách na nadchádzajúce stretnutie Európskej rady v marci, kde bude tento program zahrnutý do eh, programu, tak treba sa venovať ekonomickej, finančnej situácii, ale aj situácii v Severnej Afrike. Predsedníctvo doteraz zareagovalo v piatich oblastiach. Prvou oblasťou bol vplyv prílevu utečencov z Tuniska na ostrov Lampedusa, čo bola veľká výzva. E, Taliansko a Malta e, vyzvali e, maďarské predsedníctvo, aby sa tým EU zaoberala a maďarské predsedníctvo v tejto súvislosti zorganizovalo ten neformálny obed e, na analýzu tejto situácie. a ako som povedal, situácia je pod kontrolou inštitúcie EU zareagovali primeraným spôsobom, príslušné mechanizmy a inštitúcie boli mobilizované a táto činnosť je v dobrých rukách. Verím, že komisia a najmä Frontex vám však poskytnú oveľa podrobnejší obraz. Ďalším prvkom bola samozrejme evakuácia občanov EÚ. Treba uviesť, že v Tripolise nemáme delegáciu EÚ a nemáme ani žiadny, e, žia, teda žiadne vedúce e, zastupiteľstvo e, členskej krajiny EÚ a preto vzhľadom na neobmedzené, pardon, na tieto obmedzené možnosti v oblasti diplomácie sa nám podarilo v zásade informovať zástupcov členských štátov. Vyše 80 občanov EÚ už bolo evakuovaných z Líbie, ale e, robilo sa ale pomocou maďarského zastupiteľstva, teda veľsenstva sme evakuovali nielen maďarských občanov, ale aj občanov iných, predovšetkých európskych krajín. Ehm, libyské orgány sú v kontakte s maďarským veľvyslanectvom, e, ktoré koná v mene Európskej únie predsedníctvo v e, zhode s komisiou a s vysokou predstaviteľkou E, zriadilo monitorovacie a informačné stredisko, ktoré predstavuje základňu, stálu základňu, kde sa vymeniajú informácie o členských štátov a v prípade potreby sa organizujú možnosti dopravy na evakuácii libyských občanov z Líbie. Včera sa konali dve veľké e, podujatia v rámci procesu reakcie. Prvým bolo rozhodnutie rady o použití zrychleného postupu na zavedenie e, sankcií EÚ proti Libii. Zástupcovia členských štátov, ktorí sú zároveň členmi Bezpečnostnej rady, uviedli, že toto je vôbec najrychlejšia reakcia EÚ nasledujúca po rozhodnutí Bezpečnostnej rady. Čiže tieto sankcie boli včera uložené a e, rozhodnutie rady a nariadenie rady upravuje ich e, ukladanie. Zdá sa, že predbežne je to vhodná reakcia zo strany EÚ, ale pokiaľ bude potrebné predsedníctvo, je pripravené sa k tomu vrátiť s cieľom rozšíriť tzv presný e, zoznam, ale myslím si, že toto je dôležité nielen pre priamu bezpečnosť, ale aj z ekonomických dôvodov, pretože kríza má aj dosah na e, ceny energii v Európe. Včera sa vykonal e, prehľad celkovej situácie, pokiaľ ide o dovoz plynu a ropy a situácia v, tejto, v tomto momente ukazuje, že Európa má predbežne dostatok zásob a nie je potrebné zatiaľ prijímať žiadne núdzové opatrenia, ale táto situácia bude neprestane monitorovaná. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Veľvyslanec Jorkoš, ďakujem vám za úsilie hovoriť krátko. Som si istý, že takto e, to, tak bude postupovať aj pani komisárka Malstromová. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za tieto pozbudivé slova, dámy a páni. E, skutočne som rada, že tu môžem byť dnes s vami a e, je to skutočne dôkaz toho, že Európska únia dokáže v prípade potreby reagovať novým spôsobom v rámci spolupráce inštitúcií, tak ako to povedal pán veľvyslanec. Viem, že aj včera ste dostali spolu s APETom e, informáciu od komisára File, čiže toto je dôležitá, dôležitý moment, pretože to dokazuje, že dokážeme spájať svoje sily. Na jednej strane sme svedkami fantastických udalostí a to je demokratizačný proces v regióne, kde demokracia e, zaostávala, ale na druhej strane veľmi dramatické e, násilie v e, Líbii zbudzuje naše obavy a to je dôvod, pre ktorý sme tu. Je potrebné zaujať komplexný a holistický prístup tak v krátkodobom, ako aj v dlhodobom meradle a je potrebné podporovať týchto ľudí na ich ceste k demokracii demokracii a slobode a musíme využiť všetko na to, aby sa to mohlo dosiahnuť. Diskusie v rade boli už predmetom informácie pána veľvyslanca. Skutočne táto rozprava bola veľmi dlhá, veľmi užitočná. V prvom rade sa urobil, urobil prehľad situácie v e, Taliansku, kde e, komisia e, reagovala veľmi rýchlo na požiadavku talianských orgánov. Dostanete o tom aj E, ďalšiu informáciu, ale na základe kontaktu s miestnymi orgány sme mohli pomôcť e, Talianom a frontax takisto do Lampedusy poslal svojich ľudí na účely screeningu a monitorovania. Bol tam zapojený aj Europol s cieľom zistiť, či nedochádza k nejakým trestným činnostiam. Takisto e, sme v kontakte s talianskými orgánmi s cieľom určiť, ako by sme im mohli pomôcť v humanitárnej oblasti. Zdá sa, že situácia sa upokojila a že v posledných dňoch e, neprichádzali na Lampedusu žiadni Tunisania. Uvidíme, že či to je dlhodobejší trend alebo nie. Zdá sa, že títo ľudia, ktorí prišli do Lampedusy, boli pomerne slušne vzdelaní mladí Tunisania, ktorí využili príležitosť, ktorú poskytovala chaotická situácia, aby prišli na Európu s cieľom hľadať si lepšiu budúcnosť. My samozrejme tú situáciu sledujeme, aj pokiaľ ide o potrebu medzinárodných medzinárodnej ochrany, ale zdá sa, že väčšinou ide o ekonomických migrantov. Pokiaľ ide o vývoj v Líbii, samozrejme, tento sa mení z hodiny na hodinu, si tu informácií predbežne nie je, nie je dostatok, k tomu sa ešte vrátime, čo je dosť nepokojivé. Ale e, sme svedkami prílevu ľudí z Líbie do okolitých krajín, čo je bežné. V čase konfliktu ľudia odchádzajú do okolitých krajín. Okolo 100 tisíc ľudí odišlo do Egypta a do Tuniska. Niektorí z nich sú Líbici, ktorí e, unikajú pred násilnou situáciou, ale niektorí sú aj ľudia s egyptským a tuniským občanstvom. My sme preto na to veľmi rýchlo zareagovali a pomáhame tuniským a egyptským orgánom tým, že sme im poslali 3 milióny eur, aby sa pomohlo ľuďom priamo v teréne. Ehm, moja kolegyna Katarína Džodževa bola veľmi aktívna pri eh, tejto aktivite. Samozrejme, situácia na libyských hraniciach eh, si vyžaduje veľkú humanitárnu pomoc a preto spolupracujeme aj s UNHCR eh, s cieľom zistiť, ako oni hodnotia situáciu a spolupracovať. Predsedníctvo hovorilo aj o občanoch EÚ, ale generálny tajomník má viac podrobných informácií. Ešte stále je tam tam okolo 1200 európskych občanov, ktorým sa snažíme pomáhať. Pokiaľ ide o situáciu e, týkajúcu sa možného prílevu utečencov z Líbii, doteraz e, ešte nikto neprišiel do Európy, zatiaľ idú do okolitých krajín, ako sa dalo očakávať, ale možno očakávať, respektíve nemožno vylúčiť, že ľudia začnú chodiť aj do Európy. Veľmi to závisí od toho, čo sa udeje v Líbii, či dôjde k úplnému kolapsu alebo k e, širokej občianskej vojne. Vtedy by sme mohli očakávať veľký prílev prílev osôb. Nie je e, rozumné špekulovať o počte, ale musíme sa pripraviť na túto situáciu. E, zobra, urobili sme si inventúru toho, čo máme k dispozícii v EÚ. Posúdili sme, aké sú možnosti núdzového financovania Máme okolo 25 miliónov eur na e, núdzové potreby. Samozrejme, v prípade dramatickej krízy budeme musieť hľadať možnosti ďalších, nasadenie ďalších zdrojov. E, Rada podporila aj posilnenie Frontexu, ktorý môže dostať úlohu e, koordinovať a rozšíriť operáciu HER mes, pokiaľ ide o e, personál aj vybavenie, ale k tomu sa ešte vrátime. Pokiaľ ide o azyl, e, e, táto ešte stále existuje, existuje istá azylová sieť a kontakty, ktorá dokáže koordinovať úsilie jednotlivých členských štátov s cieľom uľahčiť hodnotenie žiadosti o azyl aj e, zariadený na príjmanie utečencov. E, Samozrejme je potrebné posúdiť aj možnosti dlhodobej podpory týmto krajinám. V súčasnosti posudzujeme e, susedskú stratégiu. E, táto situácia si vyžaduje novú stratégiu, ekonomickú, politickú, migračnú. To všetko treba brať do úvahy. A ako som povedala, sme v úzkom kontakte s e, UNHCR a E, IOM, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Okrem toho je potrebné, aby sme posudili aj e, potreby migrantov a e, osôb, ktoré majú nárok či záujem o medzinárodnú ochranu. Viem, že ste o tom hovorili, ale zdá sa mi, že nie je tu nejaká veľká chuť v rade sa tomu venovať. A s komisárkou Georgievou, Fulem a Aštanovou sa tu snažíme koordinovať a môžem vás uistiť, že komisia robí všetko, čo je v jej silách a čo spadá pod jej kompetencie, ale samozrejme aj členské štáty musia e, prijať svoju zodpovednosť v duchu solidarity. Ďakujem veľmi pekne. E, trocha som presiahla svoj čas, ospravedlňujem sa, ale bola by som rada, keby ste sa aj vy vyjadrili k tejto situácii. Ďakujem vám, ďakujem vám, pani komisárka Malström. Teraz by sme eh, dali slovo uh, pánovi Dymovi, ktorý je generálnym tajomníkom uh, externej služby. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť veľmi stručný, pretože si myslím, že všetko tu už odznelo a ja vám v podstate dám len niekoľko dodatočných informácií. Uh, Možno, že by bolo dobre, keby sme rozlíšili eh, medzi Líbiou na jednej strane a Tuniskom a Egyptom na strane druhej, pretože ako si viete predstaviť, tá situácia nie je rovnaká, pokiaľ ide o Líbiu čo eh, v súčasnosti robíme, eh, to je vlastne prístup tromi rôznymi spôsobmi. V prvom rade nám ide o evakuáciu európskych občanov, a chcel by som pochváliť všetku tú prácu, ktorú e, zatiaľ urobilo maďarské predsedníctvo priamo v teréne, pretože to bola skutočne naozaj veľmi ťažká úloha, e, ktorá bola vykonávaná za mimoriadne komplikovaných okolností. A tak, ako ste počuli, máme približne tisíc e, európskych občanov, ktoré ešte stále sú tam. Možno, že mnohí z nich majú dvojité občianstvo mimochodom a nemajú v úmysle odísť. A to, čo mu budeme v nasledujúcich dňoch čeliť, e, to je počet obyvateľov nie natoľko z e, Európy, ako skôr z Tuniska a z Egypta, ktorí sa zhromažďujú na hraniciach, hlavne v podstate, e, pokiaľ ide o Tunisko a Líbiu. Oni podstate e, žiadajú, aby sa mohli vrátiť späť do krajiny svojho pôvodu. V 30 až 40 tisíc egyptianov máme momente v Tunisku, ktorí sa snažia dostať späť do svojej krajiny a prirodzene, že Egypt organizuje tieto veci, ale žiada o pomoc od ostatných krajín a od Európskej únie. Druhý aspekt, a myslím si, že toto bude niečo, čo sa bude stále uh, zosilňovať, to je práve tá humanit humanitárna pomoc, ktorá je potrebná, pretože mimovládne organizácie sa vlastne e, momentálne začali vzťahovať e, do líby, ako veľmi dobre viete, predtým nemali povolenú činnosť v Líbii. Samozrejme, že idú do nemocníc a zistujú, že je tam veľmi dramatická situácia a preto v podstate žiadajú o pomoc, pokiaľ ide o lieky, lekárske vybavenie a, a pravdepodobne bude potrebné aj zásobovanie potravinami v nasledujúcich dňoch. Presne tak, ako povedalo predsedníctvo. V prvom rade ide o otázku politických akčných krokov, pretože je potrebné zastaviť násilie a zabraniť tomu, aby sa začali dramatickým spôsobom udalosti odvíjať v Líbii, pretože samozrejme, že toto sú veci, ktoré zatiaľ sme presadzovali v Líbii a odsúhlasené boli um, pomerne veľmi krátkom čase v New Yorku a aj tu v Bruseli. A samozrejme, že každý sleduje túto situáciu, a ako sa vyvíja minútu za minútou a prirodzene, že prebiehajú veľmi rozsiahle medzinárodné konzultácie. Pokiaľ ide o Egypt a Tunisko, myslím si, že musím povedať následovnú vec. Musíme sa zamerať na dve veci. Pokiaľ ide o politickú situáciu, je tam veľmi veľa neistôt, pretože E, tieto dočasné orgány sa snažia nájsť nejaký spôsob, e, pokiaľ ide o tri rôzne aspekty. V prvom rade ide o celú túto otázku ústavnej reformy, ústavnej revízie. Po druhé tam ide o e, zriadenie v, a, a v podstate nastolenie patričného volebného postupu a potom legislatívne um, potom pra, naozaj proste v legislatíve zakotvené voľby. A ďalšia vec, a ďalší akčný krok, ktorý musíme spraviť, pokiaľ ide o tieto východné krajiny, musíme sa zamerať na krátkodobé a dlhodobé potreby týchto krajín, prirodzene v oblasti ekonomickej obnovy, e, sociál, musíme sa zamerať aj na sociálne problémy, postupom času. Jeden z problémov, ktorý budeme musieť e, v nasledujúcich e, dňoch riešiť, je, ako e, získať ďaleko presnejšie žiadosti zo strany Tuniska a Egypta. My sme ochotní samozrejme patričnú pomoc poskytovať a chceme vlastne týmto dvom krajinám dávať patričnú podporu a pomoc a problémom je to, že teraz naozaj musíme dostať priamo jasný jasný požiadavku e, z ich strany, pretože Európa sa snaží v podstate nejakým spôsobom nanútiť svoju pomoc a chceli by sme v podstate sa vyhnúť takémuto postoju, pretože toto je presne to, čo tie krajiny vlastne už teraz nechcú. To znamená, že tam musí fungovať istý dialog. A potrebujeme naozaj v priebehu nasledujúcich e, dní sa patričným spôsobom prispôsobovať. Takže Toľko z mojej strany, pán predseda. Veľmi pekne ďakujeme, pán Vimo. Naozaj presne 5 minút. Veľmi pekne vám ďakujeme. Takže teraz dáme slovo eh, výkonnému riaditeľovi agentúry Frontex. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Eh, dobré ráno vám prajem všetkým, pretože naozaj eh, som vám pripravil dva diapozitívy. Dúfam, že to budete môcť vidieť. A veľmi dobre to povedali predchádzajúci rečníci, že ešte stále je tam veľmi veľká neistota, pokiaľ ide o túto situáciu. Je to stále narastajúca situácia a nevieme vlastne, aký je ten scenár, ktorý e, naozaj budeme plánovať, ak proste všetky tieto veci sa stanú realitou. Ďalším posolstvom zo strany pána Vemonta bolo to, že by sme nemali vlastne považovať tieto krajiny za jednu, e, jeden subjekt, pretože sú to úplne odlišné krajiny v danom regióne a preto je potrebné hodnotiť krajinu e, ako takú. A to je jediný možný prístup. Rôzne scenáre, to znamená rôzny typ Eh, migračných tokov. A ja si naozaj myslím, že pokiaľ ide o Tunisko, a v nadväznosti na Tunisko a Lampedusu, to je jeden príklad. A moja vážená pani komisárka vlastne veľmi jasne vysvetlila, že ako to vyzerá. Je to ekonomicky poháňané vtedy, keď v podstate e, tam existuje isté vakuum, pokiaľ ide o presadzovanie zákona a e, to je jeden scenár samozrejme. Potom je tam ešte ďalší scenár, naozaj skutočne masívny tok ľudí, ktorí sa snažia získať nejakú ochranu. A samozrejme, že ten modus operandi, ktorý si plánujeme v nadväznosti na tieto operácie, ten musí korešpondovať s týmito scenármi. Čo sme doteraz urobili, pokiaľ ide o túto vec, je, že sme začali operáciu Hermes. Hermes sme zahájili pred viac ako jedným týždňom na základe žiadosti Talianska. Mohli sme uspokojiť viac ako 100% žiadosti z Talianska, pokiaľ ide o technické vybavenie a personál v nadväznosti na zameranie tejto operácie a v nadväznosti na kapacity eh, talianskej vlády, tam ide o screeningové uh, aktivity a nejde tam len o Lampedusu, kde máme veľmi veľa ešte stále takýchto migrantov, ale máme aj iné miesta, kde talianské orgány ubytovali týchto ľudí. Situácia Situáciu je potrebné monitorovať, to je mimoriadne dôležité a môžem vám eh, ubezpečiť, že eh, môj, moje monitorovacie centrum naozaj veľmi tvrdo pracuje a pracuje eh, počas veľmi dlhých hodín. Poslali sme list na UNHCR a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, aby sme istým spôsobom E, dali dokopy tieto kapacity, aby sme zabezpečili, aby všetky relevantné informácie zo strany týchto organizácií sme mali aj my k dispozícii, aby to v podstate prispievalo k našej činnosti a zase naopak. Veľmi úzky vzťah máme s externou akčnou e, službou, s ich e, situačným centrom. A samozrejme, tak ako pani komisárka hovorila, Europol je veľmi zaangažovaný do celej tejto situácie a pokiaľ ide o, Euró- o činnosť Európskeho o, úradu pre podporu o, azilantov, samozrejme, že majú z našej strany operatívnu podporu, pokiaľ ide o túto činnosť. Niekoľko slov v nadväznosti na operáciu Hermes. Tak ako som povedal, teraz už naozaj sme rozbehli túto operáciu. Tá situácia v súčasnosti je ešte stá, je ale veľmi pokojná. Po tom vyvrcholení približne pred dvoma týždňami asi od 26. februára v podstate nejakí ľudia neprišli. To znamená, že zjavne tuniské orgány sú už aktívne a vykonávajú si svoju prácu po krátkom období e, nečinnosti. Celkový počet tých, ktorí prišli, vidíte to tam na tých veľkých bublinách znázornené. Tá zelená bublina, to sú facilitátori, ktorí boli zadržaní, tí, ktorí pomáhali a pomáhači, by sme povedali, a E, zelená bublina, to je ten počet e, e, incidentov, keď prišli títo migranti. A my v súčasnosti pracujeme na reakčnom balíku, pokiaľ ide o tieto rôzne scenáre, pretože veľmi dobre viete, že nemôžeme okamžite nasadiť naše zdroje, pretože nemáme vlastné zariadenie, nemáme vlastných ľudí, čiže nám to istý čas trvá. A potom je tam tá výzva v nadväznosti na to, že by sme mali byť proaktívni a samozrejme, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme nereagovali um, príliš uh, aktívne a aby sme nevyvolávali paniku. To znamená, že musíme nájsť patričnú rovnováhu medzi týmito vecami. Ako veľmi dobre chápete, Malta je naozaj pod obrovským tlakom a potrebujú pomoc zo strany ostatných e, orgánov členských štátov. A dnes večer cestujem do Mal- na Maltu a budem v podstate prediskutovať s nimi možnosti rozšírenia tejto operácie Hermes aj v nadväznosti na pomoc Malte. A ešte posledná vec v nadväznosti na Grécko, i keď, a to vám môžem ukázať na tejto, tomto diapozitíve, tá situácia medzi tureckou a gréckou hranicou je v podstate v poriadku a 75 5-percentný pokles tam bol, pokiaľ ide o prílev e, v porovnaní s novembrom. Je to stále ešte veľmi, e, na, veľmi komplikovaná oblasť. A nie je to samozrejme oddelené od toho, čo sa deje v Afrike, pretože jeden z dôvodov, e, prečo vlastne títo ľudia odchádzali do Istanbulu. Väčšina týchto leteckých spojení tam ešte stále funguje a preto tí ľudia z magrebských krajín vlastne tam odchádzajú. A veľmi mnohí vlastne e, odchádzajú z Turecka potom cez pozemné hranice, hranice na suši, na, smerom na Grécko. Takže nemôžeme to jednoducho zanedbať. A potom ešte posledná vec, keď uvažujem samozrejme o týchto veciach, tak ako to hovorila pani komisárka, keď budeme musieť pokračovať v takejto aktivite, pokiaľ ide o to, že musíme byť naozaj veľmi bdeli a čuli a um, budeme musieť asi požiadať o dodatočný rozpočet. Veľmi pekne ďakujeme. Takže otvorili by sme teraz um, kolo prvých um, rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie a potom by som chcel navrhnúť, aby sme si vypočuli nášho spravodaj poradcu, ktorý bude hovoriť o dohode medzi Líbiou a EÚ, to je pani Ana Gomez, a zo strany magrebskej delegácie Európskeho parlamentu by chcel prehovoriť jeho uh, predseda, pán Manzeri. Panzeri. Takže navrhol by som, aby každý z týchto koordinátorov sa obmedzil maximálne na 2 až 2,5 minúty, aby sme skutočne mali dostatok času. Pán Buzutil, respektíve pani Orvaj, o čo prosím ide? Bolo by veľmi uh, dobre, keby aj my, keby ste v podstate láskavo dali aj uh, ostatným, uh, ktorí nie sú uh, v jednotlivých politických skupinách slovo veľmi dobre ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem všetkým prítomným dnes ráno, ktorí prijali pozvanie dnes ráno a cítim sa také veľmi pozbudený tým, čo povedali, pretože vidím, že situácia je pod kontrolou, čomu som veľmi rád. Situácia je veľmi jasná, tak ako odznelo. Ja som prišiel z Malty e, za minulý týždeň e, moja, do mojej krajiny prišlo 12 tisíc pristahovalcov z 80, tisíc, z 80 rôznych krajín a prebehlo to veľmi hladko a tomu vďačíme tomu faktu, že mnohé členské štáty e, poslali lietadlá pre svojich príslušníkov. Avšak e, e, môžeme si položiť otázku, ak by nešlo o 12 tisíc Líbičanov, či by členské štáty poslali lietadlá pre nich, teda aké sú priority. Prioritou je, prvou prioritou, jasnou prioritou je zastaviť násilie. Ja veľmi vítam e, sankcie e, Spojených e, národov, ako aj Európskej únie, ale bojím sa, že nebude to dosť na to, aby sa zastavilo násilie. Druhá priorita by mala byť zasielanie humanitárnej pomoci líbyskému ľudu. Je úplne jasné, že E, v Líbii dochádzajú potraviny a lieky a musíme konať spoločne a posielať im humanitárnu pomoc. Treťou prioritou a je to tretia priorita, ktorá mi prichádza na um, je e, zvládnuť e, možné, možnú voľnú pristahovalectva. Nikto z nás by nechcel, aby sa to stalo, ale stať sa tak môže, pretože v minulosti sa tak dialo. E, na tuniských, líbyských a egyptských hraniciach, ako všetci vieme. A e, vieme, že všetky tieto zóny potrebujú humanitárnu pomoc. Teda e, ľudia potrebujú jasnú odpoveď na otázku, čo sa stane, ak e, vznikne masívny prílev utečencov z Líbie. Teda čo sa stane? Existuje plán, ktorý by riešil tisíce pristahovalcov z Líbie. Existuje teda plán, ktorý by mal Frontex vo svojej zásuvke a ktorý by vytiahol, ak by takáto situácia nastala. Teda, čo sa stane s týmito eh, pristahovalcami? Ehm, budú navrátení napríklad do Bencházy, ktoré je už e, slobodné, teda pod kontrolou opozície, alebo budú umiestnení do jednotlivých členských štátov, ak áno, do ktorých členských štátov? Vieme, že, tak ako to povedala komisárka Malstromová, e, rada zatiaľ nemá príliš veľkú chuť akceptovať pristahovalcov, ale čelíme ťažkej situácii a v ťažkej situácii musíme všetci priložiť ruku k dielu. Pán Morales, na 2,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. E, práca e, ktorý, e, kolegov, ktorí sedia za predsedníckým stolom, je skutočne veľmi oceňovaná všetkými európskymi občanmi. Hovorím teda najmä o Frontexe my sme Líbiu navštívili a rozumieme, rozumieme E, pristahovalecké toky, ktoré môžu vzniknúť. My sme o tomto vedeli už oveľa skôr. E, vieme však, čo sa deje na Malte. To nie je nová situácia, preto moja prvá otázka znie bez toho, aby sme zohľadnili prílev Tunisanov na Lampedúzu, alebo respektíve ukončenie prílevu Tunisanov na Lampedúzu. V zmysle toho, čo povedala pani Malstromová, zatiaľ neexistuje žiadna vôľa zdieľať bremeno pristahovaleckých tokov. Mám taký dojem, že eh, v tomto parlamente s istými skúsenostami, ktoré máme za sebou a v zmysle tejto týchto skúseností vieme čeliť tejto krízovej situácie situácii, krízovej situácii, ktorá už existuje na území Európskej únie. Konkrétne na Maltu prichádzajú mnohí pristahovalci a nezakrývajme si oči, nenahovárajme si, že títo pristahovalci nebudú pokračovať z Malty do celej Európy. A e, e, mám dojem, že e, rada nemá žiaden záložný balíček, že nemáme žiadnu procedurálnu smernicu, ktorá by to riešila, pretože rada blokuje prijatie tejto smernice. Nie je to problém komisie. Rada by mala vyriešiť túto situáciu. A preto sa pýtam, e, máte pocit, že treba riešiť túto situáciu a keď tento e, pocit existuje, nemali by sme sa venovať posilneniu partnerstva s krajinami pôvodu ktoré nepristúpili k readmisnej dohode. Napríklad, e, aké máme s Libiou a ďalšími štátmi. E, teda mali by sme uvažovať nad partnerstvami, ktoré by zohľadnili zmeny v daných regiónoch, pretože e, existuje tam celá cieľová skupina, celá populácia, ktorá má isté vzdelania, ktorá bude prichádzať. E, teraz tu ide o rozptýlenie pristahovaleckej záťaže, tak ako povedal pán Busoty, v súčasnosti je zaťažená len Malta a ak sa neurobia patričné kroky, bude mať rada pocit, že treba naliehavo pomáhať a riešiť to prostredníctvom úpravy partnerských dohod napríklad. Je tu reč o krátkodobom riešení krízy, alebo je tu skôr reč o riešení krízy z dlhodobého hľadiska. Pani Weber, ďakujem. Ďakujem všetkým hostom, ktorí zavítali do nášho výboru. Ďakujeme za informácie. Je veľmi dôležité pre nás všetkých, pre všetkých členov Európskeho parlamentu mať informácie a mať príležitosť vyjasňovať si veci a pýtať sa. Dovolte mi e, takú osobnú poznámku. V 90. rokoch keď prebiehali zmeny a keď padali režimy vo východnej Európe, Európska únia, respektíve Európske spoločenstvo, bolo v tom čase úplne nepripravené na e, tieto zmeny. A rovnako bola Európska únia v odzovkách prekvapená i teraz, keď prebiehajú zmeny režimov v Severnej Afrike. úplne rozumiem, je úplne jasné, že musíme rozlišovať medzi Líbiou na jednej strane a Egyptom a Tuniskom na druhej strane a kto vie, ktoré krajiny sa pridajú do tejto skupiny v budúcnosti. E, samozrejme, máme zdravý rozum a e, vieme, že v daných krajinách žijú európsky občan, ob, občania a že tieto krajiny predstavujú prioritu Európsku úniu. Ale Zatiaľ, čo my to diskutujeme, ľudia na uliciach, v uliciach Líbie zomierajú a e, začajú sa ozývať hlasy, že aj teraz, opäť raz, Európska únia nereagovala tak, ako mala reagovať a v prvom rade reagovala neskoro a možno nie s patričnou vehemenciou. Teraz možno sa snažíme robiť e, to, čo sme mali urobiť. Mala by som otázku či dve. Ja rozumiem, že Frontex už pracuje na najrôznejších e, scenároch, čo sa stane, ak sa e, stane taká alebo onaká situácia, že prebiehajú e, analýzy rizik. Ale moja otázka znie nasledovne. Nemali by sme mať e, istú krízovú bunku, ktorá by sa aktivizovala, ako náhle je to potrebné, ktorá by následne pracovala s plánom ABC, pretože pre nás je to veľmi dôležité. Nie je to len o operáciách, o aktivite, ale aj o finančných prostriedkoch, pretože e, ak skutočne vypukne v Líbii občianská vojna, e, prostriedky, ktoré máme, sú skutočne veľmi nedostačujúce. Ďakujem, pán predseda pani Argentíny. evakuovaná osoba je zároveň utečencom, pretože uteká z nebezpečného miesta. Trošku cynicky sa e, vyjadrím. E, Európska únia e, zatiaľ ponúka evakuáciu svojim občanom Európskej únie, ale s Líbiou máme zatiaľ dohodu takú, že utečenci ostávajú v Líbii. Preto sa pýtam, či pani komisárka, respektíve či zástupca Frontexu by nám mohli vysvetliť, eh, čo je s dohodou medzi Európskou úniou a Líbiou, čo, to, čo táto dohoda znamená pre Taliansko, kto zabezpečuje hliadky v Stredozemnom mori pre záchranu utečencov z Líbie. Samozrejme, je potrebné ich zachrániť. A teraz ďalej sa chcem spýtať na posudzovanie, respektíve na screening. A Aténach sme prednedávnom videli, že utečenci nemá, nemajú právo požiadať o azyl úradníka Frontexu, teda ak nemáte právo požiadať o azyl, na čo je dobrý screening, kto ho vykonáva. Koľko takýchto žiadostí o azyl už prišlo? bolo dokonca zablokovaných niekoľko občanov eh, Eritreji v Líbii, ktorí sa dostali späť do Eritreji bolo to v tom čase, keď sa začala hovoriť o dohodách s Líbiou. Myslím si, že potrebujeme hodnotenie, s kým máme dočinenia, s kým spolupracujeme, s kým konáme. Ja si myslím, že by sme nemali preklápať našu zodpovednosť na iných, eh, teda Nehovorme si, že musíme vyčistiť eh, Stredozemné more o utečencov. Vieme, že utečenci eh, prichádzajú na Lampedúzu. V súčasnosti, keď sa e, situácia zlepšila, zlepšila sa situácia len v, z toho dôvodu, že libické hliadky veľmi dobre hliadkujú svoje pobrežie. na jednej strane sa môžeme na túto krízu pozerať ako na dočasnú krízu, ale ja si myslím, že by sme mali e, skutočne konať tak, aby sme mali veľmi jasnú, silnú a pevnú e, pristahovaleckú a migračnú politiku. Pokiaľ sa nikto nehlasí z tej prechádzajúcej politickej skupiny, pán Tavares, ďakujem, ďakujem e, za všetky informácie. Eh, plánovaných aktivitách. Mne sa to javí tak, že eh, tu prebieha veľká eh, pohraničná operácia ale v podstate je to operácia e, z dohľadu nad hranicami a zabezpečenia bezpečnosti. Ale čo keby sa ukázalo, že e, ide o veľkú humanitárnu operáciu, že nestačí len táto e, pohraničná operácia. Od, z Maroka do Syrie máme 5000-ovú hranicu a treba určiť, ktorá časť tejto hranice predstavuje humanitárne riziko. Vôbec ma neupokojí je informácia, že sú tu tieto e, rôzne krajiny, ktoré sú do toho zapojené. My sa totiž môžeme ocitnúť e, pred desiatými rozdielnymi situáciami, pokiaľ ide o Marocku, sírsko-tureckú hranicu, kde máme irackých utečencov a tak ďalej. Takže by ma zaujímalo, ako vyzerá pripravenosť vo vnútri našich hraníc, či máme dostatočné kapacity na spracovanie e, nárastu žiadosti o azyl a či máme možnosti e, rozdeliť existujúce zdroje. A Vidím, že ešte stále nie je celkom jasné, ktorí sú, čo sú nelegálni e, migranti a uchádzači o azyl. Takže e, tí e, v Tunisku napríklad nelegálni migranti sa považujú za um, um, zločincov, pachateľov trestnej činnosti, čiže nemožno hovoriť o neregulárnych migrantoch. A pokiaľ ide o presídlenie, toto je kľúčová vec. Tu by nám pomohli dve veci. Poprvé, Ehm, boli by to, ehm, bolo by to určenie núdzových ehm, prioritných regionov a to by sa týkalo práve týchto prípadov. My sme o tom hovorili opakovane, pretože humanitárne krízy sa nedejú v súlade s kalendárom. Môže dôjsť k nejakým krízam vo februári alebo v rôznych častiach roka, ale my musíme vidieť aj aké máme e, krizové riešenia, o ktorých hovorila e, Renata e, Weber. Potrebujeme určiť takéto možnosti presídlenia a napokon by som chcel hovoriť o závislosti od diktátorov, pretože hovoríme o veľmi, niekedy o veľmi nereálnej migračnej politike. Italský minister povedal, že dohoda s Libiou nezanikla, ale že sa predbežne neuplatňuje. Ale e, vzhľadom na to, čo sa deje v Libii, musíme znova prehodnotiť našu migračnú politiku a treba zaviesť jednoduché a rýchle postupy umožňujúce migrantom um, vstup na naše územie. Ďakujem. Um, pán um, Decio, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Uh, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať hosťom aj za ich dôležité a zaujímavé informácie. Chcel by som sa e, zmieniť o dvoch bodov. E, hovorili ste o kritériách, ktoré uplatňujete pri hodnotení Hovorili ste o 25 miliónoch eur. E, na čo by sa tieto prostriedky mali použiť e, vzhľadom na e, tieto prevratné udalosti, ktoré majú veľmi vážne dôsledky a to nie len na Malte a v Lampeduze. Je to všeobecný problém a ja eh, by som chcel povedať, že eh, obyvateľia ehm, eh, Lampedusy si počínali veľmi hrdinsky pri príchode týchto utečencov, migrantov. Je to malý ostrov, kde žije 4 tisíc obyvateľov a pritom na jeho pobreží je prišlo už 6 tisíc utečencov, čo spôsobuje problémy nie z hľadiska eh, sanitárnych podmienok a podobne. Tu musí Európa pomôcť. Európa si už dlho uvedomuje, že niektoré e, hranice sú zraniteľnejšie než iné a sú časti, kde ľudia prichádzajú e, po mori už e, po celé roky, ale možno, že to súvisí aj s ročným obdobím, že v lete možno očakávať, keď bude more pokojnejšie, že dôjde k obrovskému nárastu počtu migrant, migrantov a pre turistov bude veľmi ťažké Eh, kontrolovať tento prílev, eh, už vôbec nehovoriac o Libii. Eh, takže hovorili ste o existujúcich opatreniach aj o časovom rozvrhu, ale ja by som, mňa by zaujímalo, že čo budete robiť v prípade takmer istej e, obrovskej núdzovej situácie musíme byť na to pripravení. Krajiny ako Malta a Taliansko nemôžu byť jednoducho ponechané sami na seba ja som to už povedal na predchádzajúcich zasadnutiach, ale mnohí veľmi presvedčeným spôsobom hovorili o solidarite a podobne. Aj mnohí poslanci deklarovali, do akej miery podporujú to, čo my robíme a že nás budú v prípade nocovej situácie podporovať, ale my potrebujeme oveľa väčšiu eh, pomoc, pretože celkom eh, iste dôjde k zhoršeniu tejto situácie a treba sa na to pripraviť. Musíme e, my vykonávať našu zodpovednosť. Toto je Eh, jeden zásadný problém a musíme mať pripravený plán, pretože Malta a Taliansko nemôžu byť v tom ponechané sami na seba. A ďalej by som sa chcel komisie spýtať, čo si myslíte o návrhu talianského ministra pána Maroniho, pokiaľ ide o Marshallov plán na e, rozšírenie hospodárskej a sociálnej podpory pre týchto ľudí. My si myslíme, že v keby sme e, týmto ľuďom, ak nebudeme môcť poskytnúť týmto ľuďom potrebnú podporu, čo urobíme? E, Spravdajca pre túto oblasť už nie je v miestnosti a preto si vypočujeme teraz predsedu delegácie EU e, Magreb, pána Pancetyho a potom poskytneme priestor členom na ďalšie diskusie. Pán Pancety, Panceri.

toto nebude jednoduché a nemali by sme sa spoliehať na e, doterajší relatívny pokoj, pretože neprestane dochádza k pohybu e, a situácia sa až tak skoro neupokojí. Musíme uvažovať o strednodobých a dlhodobých krokoch, musíme o tom neprestane uvažovať a pani Malstrelmová a pán File sa musia neprestane koordinovať, pretože je nevyhnutné, aby sa tieto kroky koordinovali pracovali. Súhlasím s tými krokmi, ktoré boli doteraz vykonané. Sú to krátkodobé kroky, musíme sa však pozerať aj do budúcnosti a mať istú predstavu, pretože je jasné, že migranti z Líbie sa nezastavia v Tunisku. A bol by som rád, keby pani komisárka už ďalej neotáľala, ale požiadala o navýšenie finančných prostriedkov, pretože 25 miliónov nestačí. Mal by sa vytvoriť Európsky okrúhly stôl, pri ktorom by sa hovorilo o tom, ako sa podeliť, respektíve ako zdieľať dôsledky tohto imigračného problému. Verím, že napríklad Spojené štáty vo svojej schopnosti ujať sa iniciatívy by nás mali poučiť, ako treba konať a to hneď a priamo na mieste. Toto je ďalší aspekt, ktorý súvisí so strednodobou a dlhodobou perspektívou a je potrebné, aby sme tomu venovali pozornosť aj v našej susedskej a partnerskej politike, aby sme vedeli aj na juh od našich krajín v rámci našich krajín investovať, okamžite investovať do Tuniska, pretože to je krajina, ktorá pre nás môže byť e, oporným bodom na završenie demokratického procesu. E, komisia by sa mohla takýmto spôsobom prezentovať a nie len tým, že bude presadzovať demokratický postup, ale aj tým, že by Tunisku poskytla E, zlepšený e, štatút, posilnený štatút s tým, aby sa Tunisko mohlo stať skutočne oporným e, bodom pre celý region. Pani Ana Gomez, dve minúty. Um, <clears throat> Ďakujem vám za slovo. Ja by som sa chcela opýtať na následovné veci. Vy ste hovorili o istých prioritách, zmienili ste sa aj o násilí. A my veľmi dobre vieme, že e, pokiaľ ide o chemické zbranie, Európska únia v podstate vlastne vedela o tom, že sa používajú a nič nespravila e, v tom, aby zabránila Sýričanom e, v ich používaní. Takže prečo sa neobrátiť na bezpečnostnú zónu, bezpečnostnú radu, prečo ne, ne, sa nesnažiť presadzovať tzv. zónu bez akýchkoľvek letov. Samozrejme berú do úvahy našu zodpovednosť chrániť líbyjských občanov a ostatných ľudí, aj emigrantov, ktorí žijú v Líbii. A samozrejme, že máme istú zodpovednosť e, chrániť aj tie e, tisícky e, Európanov, ktorí žijú v Líbii. Ďalšia otázka čo je našou európskou prioritou, čo je našou prioritou, pokiaľ ide o uh, migráciu. Takže naozaj v podstate uh, chceme Frontex uh, postaviť uh, do ich cesty, alebo to bude skutočne vážna humanitárna pomoc, ktorá nám nie len, že zabezpečí istú viditeľnosť, pretože sa pozrite na to, e, vôbec proste nikto si to neuvedomuje, že sme tam, ani v Egypte doko, dokonca. A ak v, poskytneme takúto humanitárnu pomoc, vrátime sa späť do tých krajín, na tie hranice a tak ďalej, nebude to najlepší spôsob, ako pomáhať vlastne ľuďom e, v tom, aby e, naozaj sa dostávali tam, kde potrebujú, ale je tam veľmi veľa iných občanov. Sú to Sudánci, sú to Etiópčania a tak ďalej. Čo robíme pre týchto ľudí? Nie je veľmi dôležité, aby UNHCR a Medzinárodná organizácia pre migráciu v podstate naozaj bola tam, odkiaľ môže patričným spôsobom vykonávať operácie Druhá otázka. Ako chce Európska únia ovplyvňovať patričných politických aktérov, ktorí vlastne prídu? pretože tam nejde len o vysielanie mimovládnych organizácií, pretože e, Národná rada sa vytvára v Bengázi a mali by sme v podstate politický vplyv vlastne istým spôsobom začať uh, tam pre, proste presadzovať. Čo robíme? Máme tam nejakých ľudí? Takže e, prvé kolo reakcií, znovu v podstate prvému rečníkovi dávam slovo pánovi veľvyslancovi Džerkošovi, ktorý zastupuje maďarské predsedníctvo. Prosím vás, buďte čo najstručnejší. Samozrejme, ďakujem vám za slovo, pán predseda. Budem veľmi stručný. Ten prvý prvok, uznávanie všetkých tých služieb a toho, čo spravila Malta, nielen pre tieto, eh, pre našich občanov, ale pre všetkých. Ja si myslím, že toto sa naozaj uznalo na zasadnutí rady, pretože to bolo skutočne hrdinský um, výkon zo strany takéhoto malého štátu. A pokiaľ ide o zdieľanie um, týchto um, vecí v nadväznosti na EÚ, obrovské množstvo utečencov prišlo v roku 2010 bez e, nejakých veľkých e, um, mm, článkov v novinách a v podstate je to komplexná záležitosť, musíme to brať do úvahy, keď hovoríme, hovoríme o horizontálnom zdieľaní istého bremena. Je tu vlastne o azylový balík v väznosti na členské štáty a prirodzene aj o to, ako vážne berie rada tieto otázky, pretože severoafrická problematika bola prediskutovaná už vo februári a samozrejme, že tieto otázky azylu a migrácie to sú veci, ktoré budú e, sa prejednávať na júnovom zasadnutí rady a samozrejme aj v nasledujúcich e, týždňoch a mesiacoch. A samozrejme, že my by sme tento azylový systém chceli dopracovať e, do roku 2012. A pokiaľ ide o otázku dôsledkov neimplementácie e, taliansko-libijskej dohody, tam musíme brať do úvahy, že zatiaľ migračné toky v Líbii a medzi Líbiou a Egyptom a Líbiou, Líbiou a Tuniskom to sú veci, ktoré sa pohybujú na eh, horizontálnej úrovni, ale ako náhle sa to začne hýbať vertikálnym eh, smerom, tak to bude naozaj veľkou výzvou pre Európu. A naozaj je potom potrebné, aby patričné inštitúcie začali konať. A ja si naozaj myslím, že všetko to, čo ste eh, si vypočuli zo strany pani komisárky, zo strany patričných riaditeľov, zo strany Frontexu a tak ďalej, a zo strany e, zástupcov. E, to sú veci, ktoré v podstate e, budeme musieť robiť. Pani komisárka Malström, áno, samozrejme, že budeme musieť pomáhať Líbii, budeme musieť pomáhať uľahčovať humanitárnu situáciu a to robíme. Máme tam ľudí z komisie, pracujeme s mimovládnymi organizáciami, posielame peniaze, um, humanitárnu pomoc, toto všetko je na ceste a samozrejme, že hodinu za hodinou sledujeme vývoj situácie. Samozrejme, že nemáme formálny krízový štáb, ale neformálny máme. V dennom kontakte som s pánom komisárom Fülem, s pani komisárkou Aštonovou, a s Europolom, s predsedníctvom maďarským <clears throat> a s rôznymi ďalšími aktérmi. Má pán Guterres, náš zástupca, sa s nami takisto stretol minulý týždeň, takže je istá skupina, ktorá sa ustavične kontaktuje v nadväznosti na toto. Samozrejme, že by bolo vynikajúce, keby sme mali ten azylový systém už uh, zakotvený v našej legislatíve. Bolo to naše prianie a veľmi dobre vieme, že maďarské predsedníctvo robí všetko, čo je v ich silách, aby sa táto situácia posunula ďalej. Takisto samozrejme sa pozeráme na rôzne scenáre spolu s Frontexom, spolu s členskými štátmi, spolu s e, týmto e, migračným centrom, aby sme naozaj si boli vedomi toho, že aká e, môže byť tá situácia. Hovorila som o 25 miliónoch eur, ktoré teraz sú k dispozícii. Samozrejme, že ak by prišlo k veľkému prílevu e, ľudí a k humanitárnym krízam. Samozrejme, že budeme musieť si potom uvažovať ďalej. Máme samozrejme aj ustanovenie e, e, v, na základnej zmluve, kde môžeme podľa tohto ustanovenia môžeme v podstate istým spôsobom požiadať o dodatočné finančné prostriedky a dať ich k dispozícii a na výdavky a toto všetko samozrejme robíme. A takisto samozrejme sa pozeráme na to, že aké sú rôzne možnosti, ako pomáhať v nadväznosti na humanitárnu pomoc. Takže e, naozaj povedala som, že e, v podstate e, nebol apetít v nadväznosti na internú relokalizáciu zo strany európskych orgánov, ale samozrejme všetky európske inštitúcie sú si vedomé toho, že naozaj toto je humanitárna pomoc, potrebujeme pomáhať a tak ďalej. Samozrejme, že sú rôzne uh, spôsoby, ako v podstate je možné pomáhať a prirodzene, že Malta je pod veľmi veľkým tlakom, my sa snažíme prirodzene um, riešiť túto situáciu a samozrejme um, sa snažíme uvažovať nad rôznymi možnosťami a z dlhodobého hľadiska samozrejme budeme musieť patričným spôsobom isté opatrenia prijať. Toto sú samozrejme veci, na ktorých pracujeme aj s akčnou, aj s externou akčnou službou a tak ďalej. To znamená, že to, čo e, urobiť môžeme, robiť mo- robíme a samozrejme, že sa zaoberáme e, rôznymi e, scenármi v nadväznosti na to, ako bude vyzerať ďalší vývoj. Nie neexistuje v podstate nejaký spôsob, že by Frontex, respektíve iné organizácie nejakým spôsobom odsunuli tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme veľmi pekne, generálny tajomník. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som len pridať niekoľko slov k tomu, čo už povedala pani komisárka a predsedníctvo rady. Keď sa pozrieme na samotné fakty, priamo v teréne. Myslím si, že by bolo dobre rozlišovať medzi rôznymi druhmi migrantov v úvodzovkách, s ktorými sa v súčasnosti stretávame. V prvom rade sú to európsky občania, ktorí boli evakuovaní a ktorí sa chcú jednoducho vrátiť domov. Potom sú to Tunisania a Egyptiania, egyptskí a tuniskí občania, ktorí prechádzajú hranicou, ktorí sa zatiaľ chcú vrátiť domov, aspoň zatiaľ. A samozrejme, že máme ísť jeden problém v nadväznosti na tuniskú hranicu. Tam boli egyptiania, ktorí možno, že sa v podstate dostali na nesprávnu hranicu a chceli sa vrátiť späť do svojej krajiny. A v súčasnosti na hranici medzi Egyptom a Líbiou Egyptiania, zdá sa, e, sa o všetko starajú a robia to veľmi poriadne. A ako vidíme, veci sa viac menej dobre e, vyvíjajú. Na tej tuniskej hranici tam skôr chýbajú isté ľudské zdroje, isté vybavenie. Tam naozaj e, z tej strany prišla žiadosť o pomoc, ktorá bola adresovaná medzinárodnej komunite a my patričné veci v súčasnosti organizujeme. Potom je tam ešte ďalšia skupina, o ktorej nikto nehovoril a to sú občania z tretich krajín. Je tam približne 25 tisíc Číňanov, približne podobný počet Turkov, sú tam ľudia z Filipín a tak ďalej, ktorí žiadali o pomoc. A týmto sme sa tiež snažili pomôcť nájsť e, cestu e, do a samozrejme, že ich vlastné krajiny e, ich orgány e, posielali e, lode a lietadla, aby im pomohli. A potom je tam ešte ďalšia otázka občanov z Afriky, z južnej časti Afriky. Zatiaľ to nie je veľmi transparentné, zatiaľ sme ich veľmi veľa nevideli. Na e, hranici medzi Líbiou a Egyptom, respektíve medzi Líbiou a Tuniskom, kde sú, nikto vlastne nevie, sú tam ľudia z Čadu, z Mali, e, možno, že zatiaľ sa budú pohybovať skôr smerom na juh kvôli e, tomu násiliu, ktoré v podstate vypuklo, tak povediac, na, v tej pobrežnej zóne pôjdu skôr na východ alebo na juh, ale nie e, smerom na sever. Zatiaľ sme ich veľmi veľa nevideli. A potom ešte je tam, je tam posledná vec, to je tiež problém, ktorý vzniká, pretože sme videli to, čo sa dialo na Lampeduze. Môže to byť napríklad občan sil samotnej Líbie. Ak táto nestabilita bude pretrvávať, v tom prípade e, títo ľudia budú pociťovať potrebu odísť e, od niekiaľ. A na to sa pozeráme. Samozrejme, e, veľmi to detailne sledujeme a zistujeme, že čo sa dá urobiť. Ale zatiaľ je veľmi ťažké nejakú jasnú prognózu urobiť e, v nadväznosti na to, že čo sa môže stať. Vieme veľmi dobre, že Frontex a jeho zástupcovia e, hovoria o jednom milióne občanov e, z južných častí afrických krajín, ktoré by mohli sa v podstate preliať do Európy. Môže sa to stať, ale zatiaľ sa to nestalo. Musíme sa naozaj veľmi, veľmi detailne týmto zaoberať. A potom je tam druhá vec, a tu sú všetky tie záležitosti, ktoré sa týkajú Tuneska. Myslím, že ste mali pravdu, pán Panzeri, keď ste hovorili o tom, že Tunisko by mohlo byť krajinou, ktorá by mohla byť naozaj, tak povediať, success story, čiže e, príkladom úspechu. To znamená, že e, by bolo potrebné rokovať s e, patričnými orgánmi, e, urychľovať tieto rozhovory a jediná vec, ktorú môžem povedať, na to, aby ste rokovali, musíte mať dve strany. A zatiaľ v podstate nemáme e, proti sebe orgány, ktoré by boli v takom postavení, že by ma, boli oprávnené rokovať. A zase na druhej strane Tuniska e, vláda v podstate, tam ste videli, že e, predseda vlády e, rezignoval, ďalší predseda vlády bol vymenovaný do funkcie včera, už takisto je pod veľmi veľkou kritikou, ďalší minister včera rezignoval. To bol minister pre vedu a školstvo, takže musíme samozrejme pracovať s týmito orgánmi, ale musíme takisto v podstate získať jasný prehľad o tom, že ako v podstate môžeme takýmto spôsobom spraviť nejaké kroky dopredu. A potom je tam ďalšia otázka, ktorú ste mi adresovali. Ako môžeme zastaviť toto násilie, chemické zbranie? O tom som počul. Presne tak, ako ste hovorili vy. Samozrejme, že to sú informácie, ktoré je potrebné zhodnotiť a potrebné je eh, mať ich tieto veci potvrdené. Zatiaľ sme nejaké takéto potvrdenie nedostali. Všetci sme v kontakte s patričnými organizáciami, ktoré sa na toto môžu <coughs> zamerať a dúfame, že sa o tom dozvieme v podstate ešte uh, niečo ďalšie, ale zatiaľ nejaké dôkazy nemáme. A prirodzene, e, že pokiaľ ide o diskusie v rámci Bezpečnostnej rady OSN, faktom je, že 50 členov e, e, Rady bezpečnosti OSN jednoducho sa rozhodlo, že s týmto súhlasiť nebudú. Možno, že sa to ešte v budúcnosti zvráti, ale zatiaľ tomu tak nebolo. Takže sa musíme pozrieť na to, že ako sa tieto rozhovory budú ďalej vyvíjať. Samozrejme, že prichádza uh, kontinuálne k istému prehodnocovaniu situácie a samozrejme, že e, sú tu konzultácie, ktoré prebiehajú, pokiaľ ide o členov e, Bezpečnostnej rady a pokiaľ ide o zástupcov e, Európskej únie. Takže pochopili sme to, že pani komisárka Malstromová skutočne musí už odísť, takže chceli by sme sa jej veľmi pekne poďakovať za jej prítomnosť a za to, že sa aktívne zúčastnila nášho zasadnutia Takže teraz by sme dali e, slovo e, pánovi Lajtinenovi. Ďakujem, pán predseda. Áno, budem veľmi stručný. V prvom rade e, odpoviem na otázku, čo ak musím odpovedať, že máme 6 scenárov a ten 7 je kombinácia tých predchádzajúcich. V zmysle týchto scenárov máme rôzne, máme jednotlivé plány. Teda aká by bola odpoveď koordinačnou e, centrálou Frontexu. E, v tomto zmysle potrebujeme minimálne e, dve veci v prvom rade. Potrebujeme hostiteľskú krajinu a účastníkov. Teda potrebujeme minimálne dva členské štáty, ktoré by spolupracovali v operácii a musíme spolupracovať, aby sme podnetili oba typy členských štátov, teda hostiteľskú krajinu a účastníckú krajinu. Teda nekoncipujeme scenáre tak, aby e, e, predvídali najrôznejšie situácie, pretože ide o najrôznejšie typy scenárov, o najrôznejšie e, typy migračných tokov, teda tieto scenáre sa líšia. A to isté sa týka operačných plánov. Pri všetkých operačných plánoch nie je modus operandi rovnaký. Teda, ako som už povedal, ak vznikne skutočne masívny tok utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc, bolo by absurdné e, nahovárať si, že e, členské štáty sú schopné čeliť tomuto toku. Čo sa týka otázky e, krízového centra alebo krízovej bunky, kedykoľvek sa nachádzame v kritickej situácii, je to ten najnevhodnejší čas, aby sme, čaka, e, aby sme menili existujúce štruktúry a existujúce zloženie. A to sa týka aj mojej agentúry Frontex. Teda používame ten systém, ten mechanizmus, ktorý vznikol v minulosti. Screening je základnou súčasťou procesov a činností, kde sa zistuje identita a dôvod e, migrácie. Pri tomto screeningu sa identifikujú tieto prvky. Musíme mať na pamäti jedno pri operáciách v Grécku je aktívna aj UNHCR, ako aj naša agentúra Frontex a snažíme sa v tomto zmysle synchronizovať našu činnosť, naše aktivity. Opäť by som rád vyzdvihol, že operácie na hraniciach nestačia. Všetci musíme rozumieť, že nie, toto je riešenie. Sme, sme len súčasťou riešenia, nech je toto riešenie akejkoľvek. Ďalší bod, o ktorom by som sa chcel e, zmieniť, je situácia s ohľadom na rôzne typy utečeneckých tokov, e, pretože identifikujeme rôzne utečenecké toky. Existuje aj tok v opačnom smere, teda osôb, občanov severoafrických štátov, ktoré, ktorí žili členských štátov Európskej únie a vracajú sa do svojich štátov. Teda my to voláme ten opačný tok. Nie je veľmi veľký, ale existuje, musím to tiež e, zdôrazniť. Musíme sa zameriavať aj na posilňovanie a podporu kapacít musíme sa zamýšľať nad tým, ako e, bude prebiehať riadenie krízového manažmentu Európskej únie. Zatiaľ e, sme neboli zahrnutí do, krízového, do programov krízového manažmentu ochrany európskych hraníc, pretože zatiaľ e, sme nemali možnosť spolupracovať v tretich krajinách, ale je to bod, ktorý bude riešiť nariadenie o Frontexe budúcnosti. Je 10 hodín 20 minút. Ako som povedal, nám sa to často stáva, že e, rokujeme e, dlhšie ako zvyčajne a preto otváram druhé kolo otázok. Navrhujem, aby e, slovo dostali zástupcovia politických skupín vrátane nezaradených na minútu, respektíve minútu a pol, aby sme mali čas ešte na odpovede. A upozorňujem tlmočníkov, že e, budú musieť e, s nami ostať, pretože je to jediné možné riešenie tejto situácie. Teda e, pán Čakolíno na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda Rád by som poďakoval za prítomnosť e, zástupcov jednotlivých inštitúcií pri tak bolestivej, nepríjemnej udalosti na sever Afriky. Ponúka sa tu celá rada možných scenárov, nevieme, ktorý z nich bude použitý. V jednotlivých štátoch existujú dočasné vlády, dochádza tam k páchaniu násilia. Niektoré iniciatívy boli už e, prijaté za pochodu po intervencii zo strany OSN. Ide napríklad o ekonomický dopad, napríklad čo sa týka dodávky energii. Mám tri otázky. Azyl je absolútnou prioritou. Potrebujeme spoločný azylový režim. Po druhé, agentúra Frontex e, v súčasnosti revidujeme právomoci a mandát Frontexu, aby bol flexibilnejší a mohol rýchlejšie konať. Ďalej je tu pán predseda slovo solidarita. Častokrát sa toto slovo používa, avšak o to menej sa aplikuje. Pán Leitinen e, robí veľmi prospešný krok e, tým, že ocestuje na Maltu, kde vyjadri podporu miestnemu obyvateľstvu, ktoré potrebuje mať pocit, že má podporu Pán Buzoty, nech sa páči. Rád by som vás požiadal, aby sme mali len pri prvom kole otázok jednu osobu za politickú skupinu, ale v druhom kole otázok by tento princíp nemal byť uplatňovaný ide to skutočne, ide to skutočne o technické riešenie. E, musíme myslieť aj na tlmočníkov. Urobil som tento krok preto, aby som trošku zredukoval e, počet otázok. Je príliš veľa prihlásených do rozpravy e, a skutočne musíme to nastaviť tak, aby sme si mohli vypočuť i odpovede zo všetkých, od všetkých prítomných. A preto opäť navrhujem, aby sme išli tak, ako som to navrhol. navrhol. Nech sa páči pán Kreisel Dafner na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem. Jeden pekný film existuje, neviem presne, ale ako je preložený eh, do eh, ostatných jazykov. My už celé roky v podstate diskutujeme o tejto problematike, nič sa nezmenilo. Pani Malostromová v podstate e, síce sa zdá byť progresívna, ale nič nové sme nepočuli. Pán Lajtinen, pán Lajtinen, možno, že by ste ma mohli počúvať. Pred piatimi rokmi v podstate bol tu v podstate pán Buziteľ vtedy. Boli ste vo Frontexe. Frontex nezodpovedá za tok uh, utečencov, ale je to spôsob, ako sa s nimi zaobchádza. A v podstate chcel by som jasnú výpoveď, že akým spôsobom uh, zaobchádzate s týmito utečencami. Je jedna taká krásna veta. Uh, ľudské práva sú globálne a udržateľné a to je potrebné v podstate nie brať do úvahy a toho je potrebné sa držať. V Lampedúze v podstate tam ste všetko jednoducho vypratali a Berlusconi do toho zasahoval a nič v podstate o tom nepočujeme medzi Berlusconim a Gabasim, pretože Berlusconi je naozaj schopný obrovské, krásne večierky organizovať, ale nie takéto toky utečencov nie je schopný vtedy reagovať, keď je to potrebné. A mňa to naozaj us- už hnevá, pretože my tu diskutujeme, tieto problémy sa jednoducho neriešia, ustavične sa len skrývajú. Vy ste vtedy boli poslední v podstate, ktorý je skutočne fašistom. Prosím vás, otázku. Pán Döfle. To... Ďakujem veľmi pekne. Pán Seltfeld. Ďakujem. tu skutočne odzneli veľmi vážne urážky na moju adresu. Hovoríme o veľmi vážnej situácii a dohoda medzi Líbiou a Talianskom problem with the timing here, please. Mrs. Inveld, Mrs. Inveld, you got the floor. Pani, pa, pani Inveld, máte slovo. Mali by sme e, postupovať dôstane, pretože hovoríme o veľmi serióznych problémoch, možno niekoľko e, všeobecných postrehov predtým, ako sa budem snažiť položiť otázku. Mali by sme my, Európania, e, myslieť na to, že v minulosti z Európy odchádzali naši občania z dôvodu chudoby, vojny a e, chudoby. A tretie krajiny ich privítali ako, nie ako kriminálnikov, ale e, boli dôstane privítaní. Na to by sme mali myslieť a nezabudnúť. Teda e, rada by som vedela, aká je úloha Europolu a ako spolupracuje Europol s Frontexom. Druhá otázka je adresovaná maďarskému predsedníctvovi a pánovi Vimontovi. Existujú i ďalšie štáty, o ktorých sme nehovorili, kde to vrie Existujú plány, teda predvídame, existujú prognózy, ako sa mm, zachová Európska únia, ak skutočne začnú prichádzať utečenci istých krajín, ktoré tu zatiaľ neodzneli. A moja posledná otázka je škoda, že zástupkynia komisie odišla, ale možno, že e, iní kolegovia budú môcť odpovedať zmienených bolo 25 miliónov na tzv. E, núdzový fond. Je to veľmi málo v tejto situácii, v situácii tohto rozsahu. A možno, že e, ďalší za predsedníckým slovom budú vedieť e, vysvetliť, koľko finančných zdrojov nám podarí zhromaždiť pre riešenie tejto situácii. Pani Kellerová na jednu minútu. Ďakujem, adresujem moju otázku komisie teda v Líbii existujú utečenci, ktorí boli navrátení z Talianska do Líbie, akej ochrany sa im dostalo. E, pocite mi sú zodpovednosť za utečencov, ktorí sa dostali z Európskej únie naspäť do Líbie. Čo sa týka e, Frontexu, Frontexu, ktorý bráni utečencom pre vstup do Európskej únie. Chcem sa spýtať, ako konal za posledné týždne e, Frontex, e, či prebiehali isté hodnotiace aktivity, akých úspechov ste e, dosiahli. Ďalší všeobecný postreh, postreh všeobecná otázka. My spôsob, ako diskutujeme v tejto sále, za, e, skutočne to pripomína východnú Európu. Vy ste sa tiež na nás pozerali ako na bezpečnostnú hrozbu, respektíve ako na potenciálnych migrantov, alebo ste videli aj pozitívne aspekty? Pán Janta Flides. Ďakujem, pán e, predseda. Budem e, potrebovať viac ako jednu minútu. Počuli sme deklaráciu pani Aštonovej Počuli sme eh, oficiálne deklarácie Európskej únie. Eh, zdá sa mi, že hovoríme jazykom, ktorý naši občania nerozumejú, preto kladiem veľmi praktickú otázku. Eh, ktoré členské štáty deklarovali svoju pripravenosť prijať na svoje územie utečencov. Utečencov, ktorí prichádzajú vo veľkých počtoch z arabských štátov, e, teda ktoré členské štáty sú pripravené e, prijať ich, ale nie umiestniť do utečenských táborov, ale začleniť ich do svojej spoločnosti. Čo sa týka e, readmisnej dohody, je to na programe?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 migračnými tokmi v Grécku a v ďalších členských štátoch. Pred niekoľkými dňami sa Turecko vyjadrilo, že pravdepodobne neprevezme, e, neimplementuje novú zmluvu, o ktorú sa usilujeme. Ako sa vyjadrila pani komisárka, rokovania e, sa ukončujú. Teda e, otázka znie, či bude Európska únia reagovať na toto turecké vyhlásenie? Pán Lambertini, na jednu minútu. Budem veľmi stručný, pán predseda. E, e, krízová situácia ako táto nám ukazuje na to, o čom sme hovorili už v minulosti o našich obmedzených možnostiach a kapacitách. Nie som spokojný s odpovedou pani komisárky, ktorá sa týka členských štátov a rady, ktorí nie sú e, pripravení ktorí nie sú pripravení prijať utečencov. E, prebieha tu istý ping-pong, ako keby isté členské štáty si len tak pohadzovali loptičku. A preto mám takú nasledovnú otázku. Keďže pani Malstrom tu nie, musím sa spýtať iného zástupcu komisie. Existuje pripravenosť príjmať žiadateľov o azyl? Pýtam sa, či e, e, sme pripravení pomôcť Grécku, Malte, či iným členským štátom, ktorý, e, ktoré sú vystavené takýmto e, tlakom. Mnohí sú je potrebné, aby sa rada zobudila a vyjadrila podporu, aby sa situácia nevyhrocala v ďalších členských štátoch. Pán monsignore, jedna minúta. Skonštatovali sme, že Našou politikou je uprednostňovať stabilitu so silnými predstaviteľmi štátov, avšak táto politika neúspela a preto sa týkam e, Rady a komisie, aké kroky sa príjmú, aby sa posilnili inštitúcie a nie, e, aby neboli silní predstavitelia štátov. V Barcelone sme hovorili o zóne voľného obchodu s oblasťou Stredomoria. Vznikla únia pre Stredomorie, teda aký je plán komisie, aký plán má rada pre obnovu z hľadiska hospodárskeho a sociálneho oblasti Stredomoria. Nakoniec by som rád e, skonštatoval, že e, služby Európskej únie nedokázali odhadnúť, predpokladať, aký bude vývoj situácie. Neexistuje v súčasnosti ani žiadna istota v tom, ako postupovať a preto ja sa nemôžem pripojiť ku komplimentom, ktoré tu boli vyjadrené, pretože môžem konštatovať, že sme mohli urobiť oveľa viac. Pani Rovero, na jednu minútu. Ďakujem za slovo. A ja mám ten dojem, že Európska únia skutočne nepochopila vlastne, že čo sa deje pretože tie revolúcie, ktoré vidíme teraz na južnom pobreží eh, Stredozemného mora, to sú aj naše revolúcie, <clears throat> pretože vidíme, že e, tieto veci sa musia zmeniť a nič nebude rovnaké. Nie je to v podstate nedostatok zamerania sa, respektíve my teraz v podstate diskutujeme o týchto krajinách len vtedy, keď hovoríme o energetike alebo o otázkach ľudských práv. My sa musíme v podstate zamerať politicky na tieto veci. Ja sa naozaj hambím momentálne za to, že som, člen, že som občiankou Európskej únie, pretože my jednoducho nereagujeme tak, ako by Európska únia reagovať mala, pretože Frontex sa musí zmeniť. Možno, že bude musieť zmeniť svoje meno, neviem. Pretože vlády v týchto krajinách budú dočasné vlády, ale v budúcnosti to budú demokratické vlády. To znamená, že musíme im pomôcť nejakým spôsobom <clears throat> zvládnuť tieto migračné toky a musíme skutočne sa na toto zamerať dlhodobo, pretože inak nie sme dostatočne eh, eh, dôverní ako občania. Toto nie je film, toto je fraška, pretože Európska únia sa správa ako Alenka v ríši divov, pretože sa ešte nezobudila ako je možné, že sme v takomto postavení. My sme celkom zabudli na to, že Európska únia v podstate zodpovedala za efektívnu podporu, respektíve za e, tichú podporu takýchto diktatorských režimov, líbijského každopádne, ale aj e, A magrebská delegácia z tohto parlamentu vycestovala do týchto krajín a v podstate zabudla si uvedomiť to, že jednoducho nám nedovolili sa pozrieť na rôzne záchytné centra a že ten režim nám ukazoval len veci, ktoré e, nám ukázať chcela. Mnoho vecí sme nevideli. A <clears throat> my sme potom povedali, že je všetko v podstate toto v poriadku. Toto je uh, politika bankrotu a vedie tak bankrotu. A má, musíme si uvedomiť, že Jednoducho sme zlyhali. Zlyhali sme voči miliónom afrických občanov a dali sme prednosť obchodnej politike. A o tom sme hovorili. Sú to stovky občanov, ktoré v súčasnosti zomierajú, pretože sú zmasakrovaní takými ľuďmi, ako je Kadáfi. A Taliansko je mi veľmi ľúto. Musíte akceptovať ten, túto kritiku, pretože my sme skutočne pracovali, pracovali ste E, ruka v ruke s Kadafima a on začal strieľať do svojich občanov a Berlusconi mu 5 miliónov eur presunul za posledné roky a Berlusconi jednoducho odmietal, že tam je potrebné niečo urobiť. Prosím vás pekne, chcem vyzvať e, členov parlamentu, ak sa chcete zúčastniť tejto diskusie, pochopte, že ak skutočne chceme ešte, aby aj hostia, ktorých tu máme, sa zapojili do, tej posled, do toho posledného kola eh, eh, našich eh, reakcií. Prosím vás, tí, ktorým som neudelil slovo, pošlite to písomnou no formou, aby sme mohli získať z komisie, respektíve z Európskej externej služby písomnú odpoveď. A teraz <clears throat> otváram posledné kolo takýchto reakcií, takže pán Ďorkos. a ako veľvyslanec. Prosím vás, prosím vás, pán Tavaris, je to naozaj e, faktická poznámka, je to vlastne historická záležitosť, pretože e, aj maďarskí e, daňoví poplatníci toto platia. Chcem vám povedať, že v roku 1956 v podstate to bola prvá takáto prvá takáto akcia, keď vlastne mnohí eh, iní daňoví poplatníci vlastne prispeli eh, na pomoc eh, maďarským utečencom. Prosím vás, pán Ďorkes, nech sa páči, máte slovo. Posledný bod. Nechcel by som nejakým spôsobom komentovať straty tisícok životov v roku 1956 v Maďarsku. Chcel by som teraz hovoriť o veľmi konkrétnych veciach pokiaľ ide o tento <clears throat> postup spolurozhodovania. Samozrejme, že sa snažíme robiť všetko, čo je v našich silách. Budeme musieť e, pracovať ruka v ruke s parlamentom, pokiaľ ide o celý tento, celú túto problematiku e, presídľovania, respektíve <clears throat> a do akej miery v podstate e, sa táto situácia môže zhoršiť, nemám predstavu, nemám, vôbec neviem, ako sa to bude vyvíjať v arabskom svete, ale Európa musí byť schopná, myslím si, že doteraz bola schopná reagovať a naozaj pomáhala e, v týchto demokratických procesoch, pretože je absolútne jasné, že na jednej strane musíme zabezpečiť e, dodávky energií, ale súčasne musíme pomáhať všetkým demokratickým silám, keď takéto procesy prebiehajú v daných krajinách a len udržateľná demokratická cesta môže zabezpečiť, že tieto krajiny budú mať skutočne demokratickú budúcnosť a ekonomické a sociálne prostredie takého druhu, ktoré by nevytláčalo milióny ľudí z patričných krajín a, a, a títo ľudia by sa potom nesnažili dostať sa do Európy. Samozrejme, že včera e, bola istá časť e, prijatá radou a toto bude v podstate implementované, pokiaľ ide o readmisnú dohodu medzi EÚ a Tureckom. A môžem vám povedať, že rada v podstate odsúhlasila výsledky rokovaní medzi Európskou úniou, ktorá rokovala za EÚ a medzi Európskou komisiou, ktorá rokovala za EÚ a Tureckom. A teraz v podstate ide o to, že musíme musieť ratifikovať túto dohodu. Zatiaľ v podstate nechcem e, komentovať tieto vyhlásenia. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Európska únia má veľký záujem o túto readmisnú dohodu a rada vlastne dala zelené svetlo e, komisii v tom, aby v podstate sa zaangažovala do diskusí, pokiaľ ide o mobilitu, vízové záležitosti a s Tureckom. Pokiaľ ide o solidaritu, jedno slovo. Ja som len naznačil ten fakt, že tá situácia je ďaleko komplikovanejšia. V tých diskusí v rámci rady keď plne uznávame tie výzvy, ktorým teraz čelí Taliansko a Malta a niektoré členské štáty samozrejme hovorili celkom jasne o ich činnosti, pokiaľ ide o, o takých príjem takýchto migrantov, regulérnych a neregulérnych a hovorili, že je potrebné mať patričný obraz horizontálny aj vertikálny o celej situácii, a samozrejme, že rada je ochotná sa k tomuto vrátiť. Nikto k tomuto nepovedal nie. Chcem vám uviezť len jeden príklad. Švédsko. Švédsko v roku 2010 prijalo viac ako 40 tisíc utečencov z Iraku a viac ako 5 tisíc neregulérnych migrantov zo Srbska bez toho, že by požiadalo akýkoľvek mechanizmus solidarity. Takže musíme brať do úvahy aj všetko úsilie jednotlivých členských štátov, keď hovoríme o týchto problémoch a o tejto situácii a, a, a o solidarite. A pokiaľ ide o všetky tieto prvky v nadväznosti na tieto severoafrické krajiny. Ja si naozaj myslím, že generálny tajomník vám povie, že do akej miery v podstate je e, toto e, na programe v nadväznosti na e, zahraničnú politiku EÚ. Ďakujem pekne. Teraz generálny tajomník Vimo. Znova budem veľmi stročný. Nadvezujem na maďarské predsedníctvo. Ako viete, Ehm, postupujeme ďalej, tak povediať, na dvoch, dvoma smermi. Prvým je snaha o e, zavedenie balíčka opatrení, ktoré by mohla Európska rada e, pri, schváliť spolu s vysokou predstaviteľkou. Európska rada by mala zasada 24. a 20. marca a mala by rozhodnúť o týchto opatreniach aj o ďalšom uplatňovaní susedskej politiky politiky s prihľadnutím na všetko to, čomu dochádza v posledných dňoch. To všetko komisia v apríli prehodnotí a pripraví svoje najnovšie predstavy o postupe tejto veci. Samozrejme, bude sa to diať interaktívnym spôsobom, ako sa správne povedalo, to, čoho sme dnes svedkami, je jav takých obrovských rozmerov v súvislosti s, so snahou o nastolenie demokracie v týchto krajinách, že je potrebné, aby sme hĺbšie posúdili, čo sa tam vlastne deje a rozhodli o tom, aké opatrenia by sme mohli pripraviť na pomoc týmto krajinám. A samozrejme, ako sa už povedalo, nejde iba o krátkodobé opatrenia. Ide o dôrazné dlhodobé opatrenia na pomoc sociálnemu a hospodárskému rozvoju týchto krajín. A samozrejme, Európska krajina v tom nie je sama. Minulú stredu sme sa stretli s predstaviteľmi e, medzinárodného spoločenstva, finančných inštitúcií, jednotlivých orgánov OSN Všetky boli, všetky tieto inštitúcie sú mobilizované s cieľom poskytnúť pomoc. E, je to zapojená aj Európska investičná banka. Investičná Európska banka pre obnovu a rozvoj je pripravená zmeniť svoj štatút, pokiaľ to bude s týmto cieľom potrebné. Čiže je tu e, veľmi veľká mobilizácia všetkých jednotlivých partnerov s cieľom pomôcť. Vyžiada si to istý čas a musíme ešte vyčkať e, a posúdiť, ako sa vyvíja situácia. Ale musíme to robiť aj v súčasnosti s inými krajinami. Samozrejme, my veľmi pozorne sledujeme, čo sa tam deje. Zároveň si však musíme uvedomiť, čo opakovane zdôrazňujeme, že každá krajina má svoj vlastný proces, e, vývojový proces a Tunisko a Egypt e, síce prešli istým vývojom, ale ešte stále sú pred politickým ďalším vývojom. Sme svedkami vývoja v Bahrajne, ktorý má troška iný smer. V súčasnosti dochádza k e, dianiu aj v Katare, o máme v Jemene a tu takisto pozorne sledujeme vývoj situácie a pochopiteľne v prípade potreby príjmeme potrebné opatrenia. E, to bude figurovať veľmi výrazne na programe predsedníctva služby pre vonkajšiu činnosť a komisie. A posledná vec sa týka um, azylovej e, problematiky. Napríklad migranti, ktorí e, prišli do Lampedúzy, E, sú v súčasnosti v azylovom konaní, ale my hovoríme o azyle v niektorých krajinách, e, odkiaľ niektorí z týchto migrantov prichádzajú, ako je napríklad Tunisko, kde sa mení politická situácia a pochopiteľne musíme aktualizovať náš azylový proces aj vo svetle vývoja v týchto krajinách. A musíme takisto e, sledovať, čo sa robí v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem a nakoniec e, máme pána e, Latinena z agentúry Frontex. Pani Gomez, máte faktickú poznámku? Áno, chcela by som len povedať, že je poborujúce, že kolegyňa mala možnosť e, vyjadriť sa k misii, ktorá e, e, navštívila Libiu v novembri minulého roka, ale ona v prvý deň opustila túto misiu, vôbec sa nezúčastnila navštevy záchytných táborov a je poborujúce, že sa vyjadrila práve k tejto misii, ktorá nám umožnila potom prijať veľmi kritické odporúčanie, ktoré v januári prijal parlament, ale pani Alpano opustila misiu hneď prvý deň. E, Eh, dobre, na budúce sa musíme pobaviť o tom, čo má byť obsahom faktickej pripomienky, čo to je. Ja eh, pripomínam, že podľa rokovacieho programu nejde o niečo, čo by znova eh, obnovovalo diskusiu, čo by protirečilo tomu, čo povedali kolegovia, ale ide tu o uplatnenosti istých Eh, ustanovení rokovacieho poriadku tejto snemovne, ktoré neboli dodržané. Takže teraz si vypočujeme vyhlásenie riaditeľa eh, Frontexu. Prepašte, pán eh, predseda, ale myslím si, že to nie je správne, čo hovoríte. Ehm, páni, pánovi už ste mali slovo. Pani Alpanovi, ja sa ospravedlňujem, že to musím povedať ale pri tej návšteve e, pán predseda, e, to bude, to bude treba, aby sme sa o tom porozprávali bilaterálne. Nech sa páči. E, pán Latinen, ďakujem, pán predseda. Ak sa to musíme vrátiť a povedať posledné slovo, chcem hovoriť o troch veciach. Poprvé, je to ľudská dôstojnosť a základné práva. Robíme všetko, čo je v našich silách na to, aby sme e, všetkými dostupnými prostriedkami podporili vykonávané operácie pod velením a kontrolou členských štátov a pod koordináciou Frontexu. To je jedna vec, ktorú som chcel povedať. Druhá vec. Tá sa týka prípadu Lampedusy a regulárnej imigrácie z Tuniska e, začiatkom tohto roka, ale predovšetkým v posledných dvoch týždňoch e, e, vysoký komisár pán Gutierrez, minulý týždeň komisárka Malstromová a ja všetci sme tedy dôrazne upozornili, že to netreba považovať za prípad, kde dominujú osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Všetci to povedali veľmi jasne. V týchto približne, medzi týmito približne 6 tisíc migrantami naozaj išlo len o pár osôb. Išlo o um, migrantov, ktorí boli neregulárni migranti, pretože e, boli motivovaní ekonomickými e, motivmi. A toto je dôvod, pre ktorý sme sa my zapojili do rozšírenia e, hliadkovacích operácií v medzinárodných vodách aj vo vysostných vodách Talianska, kde sa e, posilnili už aj doteraz značné talianské kapacity, kapacity v tejto oblasti a podporili sme talianské kapacity aj pokiaľ ide o screening a debriefing. Preto to robíme aj s cieľom podporiť e, operácie návratu, ktoré e, neprestane prebiehajú návrat z Talianska do Tuniska. A napokon niečo o úlohe Europolu. Vzhľadom na skutočnosť, že e, existovalo dočasné administratívne vákuum v Tunisku, ktoré viedlo k tejto situácii. Ja som bol v kontakte s Robom Wainwrightom, a dohodli sme sa na zintenzívnení zásahu Europolu, ktorý je potrebný na to, aby sa e, zabezpečil boj proti závažnému medzinárodnému zločinu a terorizmu a aby sa vylúčilo jeho zapojenie do E, týchto e, aktivít, čiže je to, sú to aktivity mobilných jednotiek, ktoré e, využívajú spravodajské informácie, ktoré my predbežne nemáme možnosť spracovať. Toto sú tie tri body, na ktoré som chcel upozorniť a veľmi ďakujem výboru Libe za to, že ma pozvali v tejto dôležitej chvíli na toto rokovanie. Ďakujem. Ďakujeme a ďakujeme všetkým člen- hostom za ich úsilie zapojiť sa do tejto diskusie a ďakujem aj za to, že pochopili naše časové obmedzenia. Ďakujeme aj prekladateľom a tlmočníkom za dodatočných 20 minút, ktoré nám umožnili e, takto predlžiť toto mimoriadne rokovanie výboru LIBE.